Okay, colleagues, I was explaining to minister... Kolegovia, práve som hovorila našim hosťom, e, že tu máme trošku zlé zvyky v parlamente, e, často totiž meškáme. Chcela by som ešte oznámiť kolegom, že zajtra o 15. hodine máme naplánované spoločné vypočutie s podvýborom pre ľudské práva a DRUA, na tému čoraz menšieho priestoru pre občianskú spoločnosť. Toto vypočutie prebehne v sále PHS 5B001 dnes do poludnia, keď sme sa venovali otázkam dobrej e, správy, dobrého spravovania a súvisiaceho dokumentu v kontexte občianskej spoločnosti. Sme o tom hovorili, myslím, že by sa kolegovia mohli zúčastniť aj vypočutia e, ďalej e, tiež o 16.15 zajtra. Výbor INTA organizuje spoločné vypočutie s nami na tému E, rozmach Afriky a reakcie na nové výzvy. Pôjde tam v skutočnosti o efektívnosť dohod o hospodárskej spolupráci a budeme tiež mať možnosť hovoriť s našimi africkými partnermi a to je v e, sále Jan 6Q2. Možno by sekretariat mohol ešte rozoslať pripomienky všetkým kolegom. Ja ho už rozoslal, dobre. Ešte by som sa požiadať koordinátorov, aby pripomenuli všetkým kolegom tieto vypočutia. A teraz môžem povedať, že je mi veľkým potešením, že tu môžem privítať eh, zástupcu slovenského predsedníctva pána Lukáša Paríska, ktorý je štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskej záležitosti Slovenskej republiky a má na starosti rozvojovú politiku a ostatné aspekty zahraničnej politiky Slovenskej republiky. Má za sebou obec koordinátormi, už sme teda s ním mali možnosť diskutovať. Tiež ma teší, že tu máme aj malckého ministra zahraničných vecí eh, George Velu. Veľmi nás teší, George, že si tu opäť medzi nami. Vieme, že predsedníctva v súčasnosti už pracujú ako týmy a vieme tiež, že sa chystajú dosť veľké témy, teda teší nás, že už spolupracujete a že máte k dispozícii aj tým. Poradcovia sú vždy veľmi cenní v časoch predsedníctva. Dúfam, že v najbližších mesiacoch budeme môcť úzko spolupracovať. Tam Parizek sa vyjadrí k otázkam humanitárnej pomoci predovšetkým. A je tu mnoho tém, ktoré s tým súvisia. Práve máme za sebou Svetový humanitárny summit v Istambule v máji. Enrico Guerrero, ktorý je tu s nami, je našim stálym spravodajcom pre humanitárne otázky. On bol vedúci našej delegácie v Istambule tiež vypracoval správu nášmu výboru o humanitárnej pomoci. Myslím teda, že aj agenda, ktorá nadvezuje na istambulský summit, je veľmi dôležitá. E, ďalej prebehla utečenecká kríza. Včera sme diskutovali s generálnym riaditeľom z DGDFko o migračnom kompakte. Je to akési premostenie medzi humanitárnou a rozvojovou pomocou. Teda naša oblasť pôsobnosti je dosť rozsiahla. Dáme slovo vám, pán minister, a potom bude priestor diskutovať. Ešte raz vás srdečne vítame. Ďakujem pekne, Linda. Vážení poslanci, je mi potešením predstúpiť dnes pred vás a predstaviť vám priority slovenského predsedníctva v oblasti humanitárnej pomoci. Už sme sa s niektorými eh, videli, eh, tiež sme si dovolili vám eh, položiť na lavice malé darčeky, úplníkové predmety s logom slovenského predsedníctva. E, my si veľmi ceníme prácu Európskeho parlamentu, najmä vášho výboru v oblasti humanitárnej pomoci. Ešte predtým, e, ako sa začne venovať prezentácii nášho programu, by som sa chcel poďakovať aj holandským kolegom a tiež e, poslancom Európskeho parlamentu za veľmi hladký priebeh odovzdania predsedníctva. Je dosť veľkou výzvou nadvezovať na holandské predsedníctvo, ktoré bolo veľmi angažované v oblasti, ktorá spadá do pôsobnosti vášho výboru. Ako už povedala pani ministerka Pullman na úvod holandského predsedníctva, veľké zmeny si vyžadujú dostatok času a preto nie je možné dosiahnuť všetko v priebehu šiestich mesiacov predsedníctva. Ako teda aj ty si povedala, Linda, sme tým, budeme sa preto snažiť v pokroku, ktorý už dosiahlo predchádzajúce predsedníctvo a viaceré predsedníctva, a som presvedčený, že aj minister zahraničných vecí Malty eh, sa v tomto so mnou zhodne. Všetci eh, súhlasíme zrejme eh, s tým, že svetová situácia je veľmi nepriaznivá. V poslednom desaťročí Európska únia je v popredí aj humanitárnej pomoci, financovania humanitárnej pomoci a vývoja nových, efektívnejších humanitárnych nástrojov. V priebehu toho istého obdobia, ako všetci viete, počet ľudí, ktorí sú negatívne ovplyvnení humanitárnymi krízami, sa takmer zdvojnásobilo. Konflikt v Sýrii len samotný e, spustil najväčšiu humanitárnu krízu od druhej svetovej vojny. Tiež sme vystavení situácii, v ktorej viac ako 76 miliónov ľudí z 31 krajín potrebuje humanitárnu pomoc. Počet e, premiestnených ľudí e, prekročil 51 miliónov. V súčasnosti ešte stále 4 krajiny sú vystavené naliehavosti 4. E, stupňa Syria, Irak, Jemen a Južný Sudán. E, tieto čísla dokazujú, aká odlišná je situácia v porovnaní s rokom 2004, keď Slovensko začalo poskytovať humanitárnu pomoc. A keď sa začalo angažovať v rozvojovej spolupráci ako vtedy čerstvý nový členský štát Európskej únie. A preto je mimoriadne dôležité využiť dynamiku humanitárneho samitu v Istambule a zaistiť, aby humanitárna pomoc bola efektívnejšia, predvídateľnejšia a flexibilnejšia. Spolu musíme zaistiť, aby tento humanitárny systém naozaj plnil to, čo sa od neho očakáva. Je jasné, že e, napriek čoraz nižším e, príspevkom darcov je e, čoraz ťažšie čeliť čoraz väčším potrebám humanitárna pomoc e, samotná nedokáže e, výrazne znížiť e, naliehavé potreby tých najzraniteľnejších. Koherentnejší prístup bude naliehavo potrebný a tiež prístup, ktorý sa bude venovať riešeniam skutočných príčin, ktoré spôsobujú takéto presuny obyvateľstva, taktiež ukončenie a prevencia konfliktom, a to vďaka politickému zapojeniu leadershipu a tiež prekonanie medzerí medzi humanitárnym a rozvojovým úsilím. V tomto kontexte sme sa rozhodli sústrediť na tri kľúčové a štyri konkrétne tematické priority v priebehu nášho predsedníctva. Najskôr by som sa pozrela na tie tri hlavné prioritné oblasti. Po prvé, zlepšený a koordinovanejší e, spôsob reakcie na humanitárne krízy. Budeme sa snažiť pomenovať spôsoby, ako zlepšiť humanitárnu pomoc e, vďaka koherentným, koordinovaným krokom členských štátov v spolupráci s komisiou. Tiež chceme venovať väčšiu pozornosť e, všetkým naliehavým situáciám úrovne 3. Chceme tiež e, upriamiť pozornosť za zabudnuté krízy a dostať ich späť na humanitárnu agendu. Vzhľadom na aktuálnu migračnú krízu slovenské predsedníctvo bude jedno zo svojich primeritných oblastí vnímať aj nútené presídľovanie, ako aj humanitárnu situáciu utečencov, vnútorne presídlených osôb, ako aj hostiteľských komunít v krajinách mimo EÚ. Tiež by som sa zvorazniť, e, že e, poskytovanie humanitárnej pomoci v miestnom kontexte a mobilizácia zdrojov v miestnom kontexte je mimoriadne dôležitá. E, takáto pomoc je menej nákladná a taktiež je efektívnejšia, udržateľnejšia dlhodobo a tiež je tam zaistená priamejšia zodpovednosť. Keď hovoríme o humanitárnej efektívnosti, hlavnou úlohou miestnych orgánov e, príslušných krajín e, je e, potrebné byť uznaní miestni aktéry, majú lepšie predpoklady využívať existujúcu infraštruktúru a trhy, čo môže výrazne zlepšiť udržateľnosť úsilia poskytovania pomoci. Ďalej, po druhé, dôležitou úlohou našej agendy bude nadviazať na výsledky Svetového humanitárneho samitu v máji v Istambule. Predpokladám, že mnohí z vás sa zúčastnili tohto samitu. My sme sa zaviazali spolu so ostatnými členskými štátmi k šesto konkrétnym záväzkom v kontexte globálnej humanitárnej pomoci. Bolo mi cťou byť súčasťou našej delegácie spolu s našim prezidentom a chcel by som oceniť prístup a tiež tri konkrétne dimenzie tohto podujatia. Jednak z politického hľadiska zaistenie globálnej podpory, e, čo bol jeden z úspechov e, tohto e, samitu najväčší, a taktiež praktické aspekty zlepšovania a poskytovania pomoci priamo na mieste a tiež um, osvetový charakter tohto samitu, čo ešte viac zvýraznilo jeho význam. Tento summit prijavil podporu mnohým reformám v humanitárnom systéme, ktoré Európska únia vrátanie Európskeho parlamentu presadzovali najmä v oblasti financovania a vzdelávania tiež zdôraznil to, čo zdôrazňujeme my v našej prvej priorite, a síce, že humanitárna pomoc sama o sebe nemôže byť náhradou politických riešení. Musíme riešiť skutočne prínči, prí, príčiny konfliktov a snažiť sa riešiť humanitárnu situáciu na celom svete. To si bude vyžadovať napojenie, úsilie na zmiernenie a tlaku taktiež s otázkami bezpečnosti a rozvoja. Tu sami zatiaľ nepriniesol konkrétne výsledky. Dúfame, že v priebehu nášho predsedníctva toto napravíme Slovenské predsedníctvo bude pozorne sledovať aj blížiace sa e, e, stretnutie na najvyššej úrovni v kontexte valného zhromaždenia OSN e, na tému humanitárnej pomoci a tiež chceme spolu s členskými štátmi hľadať udržateľné riešenia migračným výzvam. Európska únia musí hovoriť jasne a jedným hlasom na týchto fórach. Tiež by sme chceli zdôrazniť, že je potrebné dodržiavať medzinárodné humanitárne právo, zaistiť humanitárny prístup ku krizovým zónam a tiež chrániť aj zdravotnícky personál e, na mieste. E, náš prezident by som bol zdôraznil, že ochrana humanitárnych pracovníkov je mimoriadne dôležitá. E, Vyzýval všetky vlády a štáty, aby chránili životy humanitárnych pracovníkov, pričom k tomu došlo iba 3 dní po umrtí Veroniky Rackovej, ktorá ako lekárka pracovala v Južnom Sudáne a bola zastrelená, keď šoferovala auto do nemocnice. V, taktiež e, v e, posledných dňoch nás veľmi znepokojuje ešte zhoršená situácia v bezpečnostnej oblasti v Južnom Sudáne. Tento summit však nebol e, samotným um, cieľom. Um, práve naopak, uh, je to proces, ktorý musí naďalej pokračovať. Musíme teraz spoločne plniť naše záväzky. Slovensko podporuje všetky hlavné záväzky. Okrem toho, uh, ako bolo v Istambule ohlásené, chceme zdvojnásobiť naše uh, národné financovanie humanitárnej pomoci. Chceme viac mobilizovať súkromných donorov a tiež chceme úplne prepracovať náš systém humanitárnej pomoci, aby bol efektívnejší. Naša tretia priorita je presadzovať európsky konsenzus o humanitárnej pomoci, keďže to je politický základ Európskej únie a členských štátov v oblasti humanitárnej pomoci. Spoločne s komisiou a s krajinami TRIA sme súčasťou pracovnej skupiny na plnenie druhého akčného plánu tohto konsenzu. Chceme byť aktívnym eh, hráčom, aby sme zaistili koherentnosť e, a taktiež e, zlepšili koordináciu e, a chceme tiež podporovať plnenie druhého implementačného plánu v rámci konsenzu. A teraz máme aj ďalšie štyri konkrétnejšie priority v rámci nášho predsedníctva. Jednak rodové aspekty, vzdelávanie v núdzových situáciách, humanitárna a rozvojová a os, ako aj poskytovanie dostatočných zdrojov potravín. Eh, vidíme priamo z terénu, že ak nie sme schopní reagovať na rodové aspekty krízy, je to jedna veľká slabina a tiež to poukazuje na nedostatky eh, v našej krízovej pomoci. Ženy a dievčatá sú často negatívne ovplyvnené humanitárnymi krízami z hľadiska stratách na strašných životoch, taktiež eh, sociálnej, ekonomickej nerovnosti, ako aj rodového násilia. Odhaduje sa, že 60 úmrtí matiek, ktorým by sa dalo predísť, sa deje v humanitárne núdzových situáciách. Taktiež OSN odhaduje, že každý piatý utečenec utečenkyne alebo presídaná žena bola vystavená sexuálnemu násiliu. Toto číslo však možno je v skutočnosti ešte o mnoho vyššie. Napríklad až 70 žien v priebehu sírskeho konfliktu bolo vystavené sexuálnemu alebo rodovému násiliu. Musíme tiež zohľadniť, že ženy a dievčatá sú často prvými, ktoré trpia dôsledku krízy a pritom majú nárok e, na to, aby sa zotavili z takýchto kríz. Ďalšou prioritou nášho predsedníctva je vziať do úvahy špecifické potreby detí, ktorí sú zasenuté e, katastrofami a konfliktami, predovšetkým čo týka vzdelávania, pretože dnes e, každý jedna štvrtina detí školského veku, to znamená takmer pol miliardy, žije v krajinách, ktoré sú dotknuté krízou alebo rôznymi krízami asi 75 miliónov týchto detí a mladých ľudí už nemôžu dochádzať do školy, alebo to, to školské vzdelávanie má zlú kvalitu a prípadne e, je tam to riziko, že už sa do školy nikdy nevrátia. Takže taktiež musíme e, zredukovať e, zraniteľnosť detí z oči voči katastrofám tak aby aj krízy mali na nich menší dopad. v tomto zmysle slovenské predsedníctvo eh, kladie špecifický dôraz na podporu kľúčovej úlohy vzdelávania v humanitárnych operáciách. Taktiež vítame a plne podporujeme rozhodnutie komisie navýšiť financovanie vzdelávacích projektov eh, v, núzových kontextoch z 2 na 4 európskeho rozpočtu určeného na humanitárnu pomoc. A ja som minulý týždeň navštívil utečenské tábory v Lebanone. V Libanone sa zdržiava eh, takmer milión a pol sírskych utečencov a okrem toho ešte pol milióna palestinských utečencov. To je najväčší počet utečencov na hlavu eh, v všetkých štátov na svete. V podstate každým, eh, každý, každá tretia osoba v Libanone je utečencom. A to, čo som tam videl, to ma veľmi dojalo. Videl som tam ľudí, ktorí sedeli v prachu v nejakých provizorných e, stanoch a nemajú možnosť žiť normálny život. A sprevádzajú ich tam e, lebo sprevádzali ma predstaviteľe UNHCR a Európskej únie. Hovoril som s deťmi, kde napríklad e, otec nie je a matka je jedinou živiteľkou. Samozrejme, a pokiaľ napríklad otec je v nemocnici, tak to je aj finančná záťaž pre rodinu. A deti v takom prípade nemajú možnosť chodiť do školy a vzdelávať sa. Musíme zabrániť tomu, aby sme to mali ďalšiu stratenú generáciu, pretože poskytovať základné služby ako zdravotníckú starostlivosť a vzdelávanie, toto je zásadné v takýchto prípadoch. A táto návšteva ma uistila, že musíme vzdelávanie e, brať ako jadro našej humanitárnej pomoci. To je skutočne zásadné, pretože sa tam e, teraz v týchto táboroch vyrastujú celé dve genera- budúce generácie a toto je taktiež našou národnou prioritou. Tento rok sme taktiež e, začali alebo vyhlásili verejný projekt e, v súvislosti s humanitárnymi aktivitami, ktorý by sa sústreďoval na e, utečecké tábory v Sýrii. Pridelili sme tomu 500 e, tisíc eur a Slovensko taktiež prostredníctvom vládnych štipendií vyhradilo 30 rôznych pozícií pre študentov zo Sýrie. Samozrejme, netýka sa len Sýrie, sú to aj iné štáty, ako napríklad Kenia. Situácia v Sýrii sa zhoršuje aj preto, že e, prichádza aj v iných krajinách, napríklad sucho, napríklad v Etiópii. A ja by som e, chcel zdôrazniť, že potrebujeme tú pomoc správne naformulovať. Neexistuje nejaké univerzálne riešenie. Musíme taktiež e, to počítať s miestnymi zdrojmi. Našou treťou tematickou prioritou je podporovať prepojenie humanitárnej pomoci a rozvojovej pomoci v reakcii na krízu. Už som o tom hovoril na úvod. Spomeň napríklad ľudí, ktorí sú nutene vysídlovaní a toto si vyžaduje kombináciu týchto dvoch politík. Musíme mať holistický globálny prístup, ktorý by zahrňal humanitárnu pomoc, taktiež rozvojovú spoluprácu a politické kroky a tým pádom naša e, reakcia na krízu môže byť udržateľnejšia a dlhodobejšia. Pokiaľ chcete niekoho nakrmiť, tak nestačí mu dať rybu, ale skôr ho naučte rybárčiť. Týmto heslom sa musíme riadiť. A taktiež chceme e, preklenúť ten rozdiel medzi humanitárnou a rozvojovou politikou, aby sme zabranili tomu, aby títo ľudia, ktorí boli e, vyhnaní zo svojich domov, aby sa ich situácia zbytočne naťahovala. Európska únia je prekopníkom, čo sa týka poskytovania potravinovej pomoci a vyživovej pomoci v oblastiach, ktoré to najviac potrebujú, ale napriek tomu v roku 2015 stále trpelo podvýživo takmer 800 miliónov ľudí a toto z veľkej časti bolo dôsledkom extrémneho počasie. Napríklad tu bol El Niño. A takéto udalosti sa budú, e, budú stále extrémnejšie, pretože, sa nám, pretože máme klimatické zmeny. A musíme zabrániť taktiež e, neistote v oblasti dodávok potravín. Na záver by som chcela povedať, že slovenské predsedníctvo považuje za svoje hlavné e, úlohy e, aj kroky v oblasti reakcie Európskej únie na <clears throat> humanitárne krízy. Naša humanitárna pomoc by mala byť účinnejšia, ale aj udržateľnejšia. Ja sa pre slovenského predsedníctva teším na kontakt aj s vami. Teším sa aj na vaše odporúčania, na vaše pripomienky. Ďakujem za pozornosť. Um... Ďakujem. Pán štátny tajomník, vy ste nám poskytli teraz e, prehľad vašich priorít. No už ako som vás tak počúvala, tak myslím si, sa príliš neodchylujete od toho, čo aj my tu už celé mesiace hovoríme. A ja mám iba jednu otázku. Hovorili ste o tom, že je tu tlak na eh, humanitárnu pomoc. My sme včera diskutovali o rozpočte. Hovorili sme o tom, že bol znížený návrh rozpočtu na, pre, určite na humanitárnu pomoc. Hľadala som tu poznámky do včerajška, ale nenašla som ich. No a tie peniaze boli z položiek E, určených na nástroj rozvoje spolupráce, odtiaľ boli vyňaté a boli presmerované inde napríklad pre plán, na plán pre Turecko. Ale určite sú tu kolegovia, ktorí taktiež sledujú rozpočet. A teraz za slovo Enrique Guerrerovi, ktorý je strany spravodajcom pre humanitárnu pomoc. A potom dostanú slovo ostatní. Gracias. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Dobré popoludnie, pán Parizek, Ďakujem za váš prejav a takisto aj za predstavenie jednotlivých priorít slovenského predsedníctva. Myslím, že je to veľmi dobrá správa, že budete mať na starosti e, túto oblasť, pretože Jedna z našich požiadaviek je to, aby sme koordinovane postupovali, aby sme čo najlepšie spoločne pokročili vpred, aby predsedníctva medzi sebou spolupracovali, takisto aj s Malckom, kým predsedníctvom, že budete spolupracovať, nebudem opakovať už to, čo ste povedali, čo už všetko vlastne vieme, že je teraz taká situácia, že čelíme naozaj veľmi veľa práve humanitárnej kríze a že toto sa nebude zatiaľ znižovať, pretože počet konfliktov, ktoré môžeme momentálne rozviazať alebo nájsť pre nej riešenie viac menej nulové. Takže stále viacej, viacej týchto konfliktov na svete vzniká. Plus tam máme prírodné, rôzne kataklizmy typu El Niño a tak ďalej. Uh, a tie nám načrtávajú na horizonte všetky tie humanitárne potreby, ktoré bude treba zabezpečiť, ktoré bude treba riešiť aj v nasledujúcich rokoch. Utečenci, ktorí budú utekať pred klimatickými zmenami, ktorí sa len a len pridajú k tým, ktorí utekajú pred takýmito krízovými situáciami a pred vojenskými konfliktami. Myslím si, že to, čo ste nám teraz eh, predložili, predstavili, to, čo aj zdôraznila Linda, je eh, to, čo vlastne absolútne súhlasí s tými prioritami, ktoré tu hlásame na pôde nášho výboru spoločne eh, za posledné mesiace či roky. Sú to priority, ktoré by sme takisto chceli predložiť na humanitárny summit v Istambule. Mali sme tam zastúpenie, ktoré bolo dostatočne veľké avšak nie až také veľké, ako by sme si boli želali. Ale pokiaľ ide o naše priority, tie sú absolútne skoro identické, alebo skoro identické s tými, ktoré ste momentálne spomenuli ako priority slovenského predsedníctva. Chcel by som sa teraz bližšie dotknúť niektorých z týchto priorít. Poprvé, všetky tie funkcie, ktoré, alebo činnosti, ktoré budeme musieť e, spustiť vzhľadom na to, čo sme, k čomu sme sa zaviazali v, na samite v Istambule. Vy ste povedali, že spoločne s Európskou úniou, ako aj so členskými štátmi, ste približne prijali asi 600 kompromisných záväzkov, alebo teda viacej trošku, e, vo všetkých možných oblastiach, e, ktorým sa venoval summit v Istambule. Čiže kde sa snažilo navýšiť finančné prostriedky, nájsť nové finančné zdroje, nových aktérov, ktorí by mohli zabezpečiť tzv. čerstvé peniaze, zabezpečiť, aby pokiaľ, pokiaľ ide o prevenciu vojnových konfliktov, sa robilo veľa viacej, snažiť sa teda vyriešiť súčasné vojenské konflikty. Ďalej hovorili sme o podpore dodržiavania medzinárodného humanitárneho zákona, ako aj to, čo OSN stanovilo ako príspevok k humanite. Toto všetko sú mnohé priority, ktoré boli spomenuté a ktorými sme sa zaviazali v, na samite v Istambule a myslím si, že by bolo dôležité, keby sme nejakým takým koordinovaným spôsobom členské štáty, ako je Európska únia, začali sme aplikovať práve tieto záväzky, ku ktorým sme sa zaviazali. Taký globálny príklad, napríklad snažiť sa postrčiť ešte aj tých eh, ďalších eh, k tomu, aby tieto záväzky, ktoré zatiaľ nedodržiavajú, naozaj dodržiavali. Je dôležité, aby parlament eh, ktorý vždy podporoval to, aby sa vytvoril taký všeobecný monitoring, pokiaľ ide o upravňovanie práve takýchto záväzkov, ktoré eh, boli schválené na samite v Istambule, mal úlohu v tejto oblasti, aby mohol teda zabezpečiť a overiť si, že či tieto záväzky sú naozaj dodržiavané, či už na medzinárodnej scéne, alebo prostredníctvom OSN. Proste vymyslieť nejaký transparentný systém, ktorý by bol aktualizovaný a ktorý by umožnil práve monitoring eh, týchto záväzkov a do akej miery tieto záväzky sú dodržiavané. Myslím si, že Európska únia a konkrétne slovenské predsedníctvo teraz by sa malo snažiť eh, naštartovať iniciatívy v tomto zmysle a týmto smerom. Tiež sa domnievam, že by, sa, že by stalo za to, aby parlament, ktorý už žiadal komisiu, aby nám odprezentovala druhý akčný plán pre európsky konsenzus v rámci humanitárnej pomoci, pokračoval v týchto in iniciatívach a prípadne naštartoval práce na rezí takéhoto spisu, kde by boli jasne zakomponované konkrétne situácie, konkrétne charakteristiky eh, súčasnej humanitárnej krízy. Eh, vy ste porovnávali súčasnú situáciu s rokom 2004, ako sa zdvojnásobila vlastne táto situácia, ale možno, že aj s rokom 1996. Eh, v podstate za 20 rokov sa dramaticky zmenil svet a mali by sme podporiť aj my v rámci tohto výboru iniciatívy, aby táto aktualizácia sa vypracovala. Ďalej, pokiaľ ide o aplikovanie konsenzusu v rámci všeobecnej stratégie, ktorú Európska teda komisia práve schválila v júni a ktorú minulý týždeň na plenárnom zasadnutí v Štrasburgu odprezentovala, aby následne na rade pokračovali diskusie o tejto stratégii a k, tomu by som chcel povedať e, ešte niečo konkrétnejšie. Myslím, že to máme spoločné, alebo je to vlastne všeobecné na pôde tohto výboru, že by sme chceli zachovať e, špecifické prvky humanitárnej pomoci ako naše vlastné. To znamená, že nie sme proti tomu, aby humanitárna pomoc a humanitárne aktivity boli e, opätovne prerokované, ale potrebujeme zabezpečiť aj prvky bezpečnosti v prepojení na humanitárnu pomoc a myslíme si, že humanitárna pomoc by mala byť nezávislá, mala by byť neutrálna, všetky aktivity v tejto oblasti by mali zostať neutrálne, všetky tie základné princípy by mali zostať také, ako boli, keď sa budeme i snažiť e, Eh, napríklad sa na to pozrieť nejakým my bezpečnostnými okuliarmi alebo z bezpečnostného iného prístupu. A pokiaľ ide o tému rodovej rovnosti a vzdelávania, súhlasíme s tým. O rodovej rovnosti možno, že budú hovoriť niektorí z ďalších mojich eh, kolegov. Pokiaľ ide o vzdelávanie, my v parlamente sme sa snažili postrčiť komisiu k tomu, aby sa zaviazala k 4, e, vzdelávania v rámci humanitárnej pomoci a budeme sa snažiť spoločne vytvoriť globálne humanitárne aktivity, takisto aj v oblasti vzdelávania a teda adekvátne finančné prostriedky. Humanitárne aktivity by mali v rámci nich určité percentuálne, percentuálny pomer práve byť venovaný na vzdelávanie. Chcel som sa zmieniť práve tiež aj o potrebe toho, že by sme mali hovoriť jedným hlasom, spoločným hlasom, aj na konferencii na vysokej úrovni OSN v septembri, ktorá sa bude venovať otázke humanitárnych kríz a tak utečeneckej krízy. A mali by sme pracovať na tom, aby boli na pôde rady pripravené určité také predbežné závery, Európskej únie práve k tomuto samitu, tak ako to povedala Linda. A ja už teda nebudem viacej k tomu hovoriť, pokiaľ ide o finančné obmedzenia, ktoré majú dopad na humanitárne činnosti či už potravinovú bezpečnosť, prepojenie medzi rastom a týmito oblastiami, výživou, potravinovou bezpečnosťou eh, na samite v Rie, ktorý by mal sa konať eh, v Riu by sme mali opätovne sa venovať tejto téme. Už eh, za mňa približne všetko a chcem vám poblahoželať eh, čo najviac úspechov. Ďakujem. Ďakujem. Takže ďalej sú na zozname Anna Záborská, Charles Görens, Maria Holbuch, Jirgi Holvejni, Norbert Neuse. Ešte niekto sa chce vyjadriť? Dobre, v poriadku, máme dosť času, takže pani Záborská z IPP. E Thank you very much, Linda. Uh, budem hovoriť po slovensky. Uh, je to významný deň pre Slovenskú republiku, keď môžeme vás, pán štátny tajomník, privítať na pôde výboru pre rozvoj a som členkou tohoto výboru už 13. Uh, rok a preto je mne, pre mňa veľkým potešením, že ste dnes prišli z toho, čo ste povedali, program slovenského predsedníctva e, v oblasti humanitárnej pomoci plynulo nadvezuje na holandské predsedníctvo, ktoré si ako jednu z priorít e, zobralo prípravu Svetového humanitárneho e, samitu. A je prirodzené a logické, že Slovensko bude sa snažiť implementovať záväzky z tohto samitu Jednou z vašich ambícií v tomto smere je zlepšenie systému poskytovania humanitárnej pomoci Európskej únie. Ako iste viete, len pred niekoľkými dňami upozornil Európsky dvor auditorov na to, že humanitárna pomoc, ktorú Európska únia dlhodobo poskytuje v Afrike v oblasti veľkých jazier, môže byť predražená podľa zodpovedného auditora komisia nemá k dispozícii dostatok informácií na to, aby si dokázala preveriť, či je pomoc poskytovaná ekonomicky efektívne, pretože viac ako polovicu rozpočtu tu míňa cez agentúry Organizácie spojených národov a ich zmluvných partnerov, ktorí spätne neposkytujú informácie o prijímateľoch pomoci som si takmer istá, že tento problém sa netýka len oblasti Veľkých jazier, ale aj ďalších e, projektov, pri ktorých Európska únia spolupracuje s agentúrami Organizácie spojených národov. Chcem sa vás preto opýtať, či v snahe zlepšiť a zefektívniť systém poskytovania humanitárnej pomoci Európskej únie otvoríte tento problém na pôde Rady, prípadne či vidíte priestor na vytvorenie tlaku na komisiu, aby od spolupracujúcich agentúr Organizácie spojených národov požadovala väčšiu transparentnosť. Ďakujem pekne. Um, Ďakujem, oui, Ďakujem pekne. Chcel by som poďakovať uh, pánovi Parískovi uh, za vynikajúce úvodné slova. V podstate nemám čo dodať. Bolo to perfektné, bolo to dokonalé, myslím si, že tie priority sú také, ako sme aj očakávali. Chcel by som sa len spýtať, že čo môžeme urobiť spoločne. Myslím si, že máme spoločné aktivity, projekty. Chcem, chcete sa posnažiť pohnúť pre Európsku úniu v týchto oblastiach, kde samozrejme je treba vždy aj zabezpečiť financovanie. Mali by sme sa vyjadriť a budeme sa k tomu vyjadrovať už čoskoro. Môžeme koordinovať spoločne politiky v oblasti humanitárnej aktivity. To je vaša oblasť, náš výbor eh, ešte môže ísť ďalej. My eh, viac menej sme aktívni v oblasti spolupráce ako aj rozvoja. Vy ste zodpovední za prežitie osôb, ktorí pracujú v tejto oblasti a my sme zodpovední za to, aby tie osoby, ktoré prežijú, aby mohli potom ešte aj žiť, na, mali z čoho žiť v týchto oblastiach. To je trošku komplikovaná úloha. Čo môžeme urobiť teda spoločne? Myslím, že máme pred sebou spoločné projekty, ktoré sú v našom záujme ako zabezpečiť nestrannosť, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc. Videli sme to v rámci dohôd s Tureckom, že náš výbor, ktorý má za sebou vynikajúcu prácu, pokiaľ ide o humanitárnu pomoc. Eh, viac menej eh, bola trošku taká zmetená, pretože tento aspekt politiky bol trošku taký stigmatizovaný, ako keby eh, sme boli zúčastnenou stranou v rámci tejto dohody s Tureckom. Pritom to nie je až tak úplne tak myslím, že by sme mali byť troška citliví, pokiaľ ide o tieto výčitky a spoločne by sme mali pracovať na tom, aby politiky v rámci humanitárnych aktivít a humanitárnej činnosti neboli chápané ako niečo, čo je len tak odsunuté na druhé oddelenie, trebárs, teda alebo uh, na iné oddelenie. Takže ja chcem e, naozaj toto brániť, pretože my sme zareagovali na e, tú situáciu, ktorá bola veľmi e, v, v, ktorá, ktorá bola naozaj v, veľmi zúfala a toho výsledkom bolo práve toto. Ehm, pokiaľ ide o humanitárne aktivity, my sme výbor, ktorý sme otvorení dialógu s akýmkoľvek e, partnerom, s akoľkoľvek vládou. Myslím si, že vy možno by ste mohli sa zamyslieť nad tým, aj za vás, ako by sa aj národné parlamenty mali a mohli viacej zúčastňovať na takýchto prácach eh, na tejto úrovni. A po tretie sa chcem spýtať, či počas vášho predsedníctva je možné informovať o potrebách, o presných potrebách v rámci všetkých katastrof eh, kto, alebo rôznych drám eh, alebo kríz, ktoré zrazu vyvstanú na svete viac menej častokrát nie je úplne možné, aby sme mali k dispozícii všetky čísla, všetku mať, ma, mali určitú predstavu o situácii, ktorá kde tu vládne a pritom to potrebujeme. Tým pádom by sme mohli vlastne túto našu diskusiu prehlbiť. Samozrejme, finančné prostriedky to je ďalšia vec. V každom prípade ďakujem za vašu prezentáciu, cítim z nej dobrú vôľu, cítim z nej vôľu pomôcť a spolupracovať aj s týmto našim výborom v rámci vášho predsedníctva. Ďakujem. Maria Hojbuk. Eh, Ďakujem pekne. Ďakujeme za vaše vyjadrenia, aj čo sa týka vašich plánov eh, na najbližší rok. Už sa toto viackrát spomenulo. Eh, chcete humanitárnu pomoc e, a rodovú politiku už je prepojiť, e, aby sme mohli pracovať e, s dlhodobejším ohľadom. Napríklad hovorili ste o vzdelávaní, to je celkom iste najtrefnejší príklad. Mnohí ľudia zo Sýrie utekli práve preto, že chceli poslať opäť svoje deti do školy, nechceli, aby ich deti boli súčasťou stratenej generácie. Myslím, že integrácia na pracovnom trhu by tiež bola dobrým príkladom ale veľká otázka ešte stále e, je spojená s financovaním. Aj to, to už bolo viackrát spomenuté minulý rok. Sme mali veľkú dieru o financovaní e, humanitárnej pomoci. Máte k tomu nejaké námety, ako by sa to dalo lepšie financovať, ako by sa dalo lepšie zaistiť financovanie? Mimochodom, veľkým aktérom v globálnej politike e, sú subjekty, ktoré neboli e, na samite v Istambule, na konkrétne Rusko. A ako si myslíš, že by sme mohli Rusko zapojiť do tohto úsilia viac? A ešte posledná otázka, ak dovolíte. Po vašom vyhlásení ste spomenuli, myslím, tiež útoky na ľudí, ktorí pracujú v humanitárnej pomoci. Vy ste spomenuli príklad lekárky, ktorá bola zastrelená. E, neustále počúvame o takýchto smutných udalostiach čo si myslíte, že by sme mohli urobiť, aby sme zvýšili bezpečnosť pri takýchto nasadeniach, aby sme umožnili e, týmto ľuďom pracovať. E, oni sú ochotní dobrovoľne pracovať, angažujú sa tam v podstate ľudsky e, a, my by sme ich mali lepšie chrániť. Čo myslíte, že konkrétne by sme im mohli ponúknuť z hľadiska tejto ochrany? Thanks, Maria. Ďakujeme pekne, Mária. Pán Holvení. Uh, thanks a lot. And for my... Ďakujem pekne. A ja by som to zablahoželať k ambicioznému programu. S veľkým potešením som si vypočul vaše veľmi konkrétne a dobre štrukturované vyhlásenie. Points and, uh, and really I fully agree with my uh... Súhlasím plne s mojimi kolegami, že teraz e, naozaj je dôležité e, klásť dôraz na vzdelávanie. Ja som je viackrát navštívil e, región Iraku, Sýrie, Libanonu a vidíme, že vzdelávanie je jedno z najdôležitejších cetier našej pozornosti. A čo si myslíte, že by mohlo zaistiť financovanie týchto vzdelávacích projektov? Ja si myslím, že si súvisia dva fakty, jednak e, skúsenosti miestneho obyvateľstva, miestnych lídrov, teda vzdelávanie a možno nie je úplne priamo vytváranie pracovných miest, ale nejaký spôsob e, činnosti, miestnej e, činnosti. A čo si o tom myslíte vy? Čo podľa vás sú dve hlavné motivácie, vďaka čomu by sme ľudí udržali, možno nie v samotnej krajine ich pôvodu, ale aspoň v regióne? odkiaľ pochádzajú. A teraz by som sa vyjadril k dvom vašim poznámkam. Spomenuli ste miestne kapacity. Myslím, že práve tieto miestne zdroje by sa mali eh, brať eh, o mnoho viac eh, seriózne. Musíme byť zastúpení my v týchto regiónoch najmä ak hovoríme o regiónoch Sýrie či Iraku, je veľmi ťažké e, získať e, priame skúsenosti. Všetci, e, ktorí tam vycestujú, um, sú tam poprvýkrát, v podstate pobudú tam niekoľko dní a vrátia sa späť. Irak či Sýria sú krajiny, ktoré majú spoločný fenomén a síce Je tam mnoho organizácií, ktoré sa snažia pomáhať utečencom. Tí odvádzajú obrovský kus práce. Musím zdôrazniť aj na tomto mieste, že Európska únia je ešte stále najväčším darcom, poskytovateľom finančnej pomoci v tomto regióne, ale myslím si, že keď sa pozeráme na moslimov, kresťanov, jazidov a ďalšie skupiny, Církev a církevné inštitúcie zohrávajú obrovskú úlohu v poskytovaní pomoci, humanitárnej pomoci a nariadenie Európskej únie to nejako nezohľadňuje. Aktuálna situácia je totiž taká, že náboženská inštitúcia nemá priamy prístup k európskym peniazom. Takýto je fakt. Je možné e, vytvoriť rôzne štruktúry spolupráce, rôzne právne formy, ale musíme sa podľa mňa viac priblížiť realite. Iba takíto tradiční náboženskí lídry a štruktúry tieto štruktúry v miestnej spoločnosti musia mať možnosť byť súčasťou tohto poskytovania pomoci. A ešte posledná poznámka. Spomenuli ste klimatické zmeny. Klimatické zmeny to je niečo podobné ako futbal. Každý má na to nejaký názor. Mimochodom, e, slovenskému mužstvu sa veľmi dobre darilo. V každom prípade klimatické zmeny musia e, byť odkomunikované o mnoho konkrétnejšie, čo to presne znamená a o 3, o 5 rokov, koľko ľudí sa bude musieť vysťahovať z rôznych regiónov kvôli dopadom klimatických zmien. Klimatické zmeny totiž e, nie sú žiadnym žartom. Nie je to niečo, nejaký moderný výstrelok pre vzdelaných a rozvinutých um, a pre bohaté krajiny. Myslím, že tu v našom výbore to nie je, dôlež- nie je také ťažké presadiť, ale mimo tohto kontextu je to už o niečo ťažšie. Dúfam, že sa stretneme aj na záver predsedníctva a v rovnako družnej atmosfére. Ďakujem pekne. Norbert Neuser. Ďakujem pekne, Linda. Ďakujem aj vám, pán Parizek, za vaše vyjadrenia, za vašu prípravu blížiaceho sa slovenského predsedníctva, respektíve už začatého slovenského predsedníctva. Ja by som bol radšej, keby sme sa stretli e, v príjemnejšej dobe. E, máme tu teraz Brexit, utečeneckú krízu. Myslím, že to vám dáva obrovské úlohy a napriek tomu musíme veľmi dobre, veľmi vysoko oceniť vašu e, podrobnú prípravu a štrukturovaný program. Čo sa týka humanitárnej pomoci, to by som chcel pripomenúť, že predchádzajúce predsedníctvo, teda holandské, nám prislúbilo, že sa bude konkrétne angažovať v otázkach záväzkov z Istanbulu. Teda ocenili sme, ak by ste v najbližších šiestich mesiacoch konkrétne dokázali vyhodnotiť, kto svoje záväzky plní a kto nie. A tým, aby sme dokázali vyvinúť národný tlak aby sme sa dopracovali k spoločnej humanitárnej pomoci a aby koordinácia medzi členskými štátmi fungovala lepšie. Potešilo ma, e, že ste spomenuli aj zabudnuté krízy. Aj vnútorne presídlené osoby. Je ich totiž často o mnoho viac, e, než sa e, odhaduje. Vidíme len tých, ktorí opúšťajú svoje krajiny, ale tí, ktorí sa musia presídliť v rámci svojej domovskej krajiny, tých eh, eh, často akoby nevnímame. A tiež eh, vaše vyjadrenie, že utečencom v samotnom regióne musíme pomôcť, aby tam mohli ostať. Väčšina z nich totiž tam ostať naozaj chce. Aj toto je podľa mňa správny prístup. V našom výbore musíme veľmi dbať na to, aby tieto nové prístupy v rozvojovej spolupráci boli spojené s eh, bezpečnosťou, aby bolo jasné, eh, ktoré finančné zdroje sa budú vykladené. Klasické ciele, teda boj proti chudobe, eh, vzdelávanie, zdravotná starostlivosť a ktoré zdroje budú určené na bezpečnostné opatrenia. Možno sa to bude do istej miery prekrývať, napríklad pri vzdelávaní a školení policajných zložiek. V každom prípade by e, sa nemali na nejaké policajné zložky míňať peniaze, ktoré boli pôvodne určené na klasické rozvojové ciele. Ten cieľ 4 e, v oblasti e, vzdelávania, myslím, že je veľmi honosný cieľ a to rozhodne podporujeme. A čo sa týka solidarity medzi členskými štátmi, v posledných rokoch Domnívam sa, sme robili príliš málo pre e, Taliansko, Grécko, Maltu, teda krajiny, ktoré boli najviac vystavené migračným tlakom. Solidarita medzi členskými štátmi však e, rozhodne e, nie je na taký úrovni, ako by mala byť pri nakladaní s humanitárnou krízou. Ja by som to diplomaticky povedal tak, že vaša krajina pri návrhu komisie prerozdeľovať utečencov rozhodne nereagovala príliš načene a to je podľa mňa dosť veľká výzva, ako sa postavíte k tomuto problému. Chceme totiž zajistiť solidárne prerozdeľovanie utečencov a preto by bolo vhodné, ak by Slovensko ako predsednícka krajina išla pozitívnym príkladom ostatným. Nespomenuli ste, ale ja som sa dopočul eh, za predchádzajúcich rokov eh, rozhovorov, že uzrotelná energia v rozvojových krajinách tiež bude vašou prioritnou oblasťou. To považujem za správne, pretože My nepotrebujeme nejaké ad hoc riešenia, chceme, aby to fungovalo dlhodobo, aby to bolo zapracované eh, v cieľoch eh, Európskej únie. Udržateľná energia v rozvojových krajinách, najmä v vidieckých oblastiach, mali by byť vytvorené preto predpoklady, aby tam už ľudia mali prístup k energii. Koncom roka potom odovzdáte štafetu Malte, Eh, prebehlo spoločné stretnutie eh, s krajinami AKT a ja sa vždy rozhoršujem nad tým, že európske členské štáty nie sú ochotné, keď sú na rade, tak ako eh, potom bude nasledovať Malta, podporiť parlamentné zhromaždenie EU AKT. Teda mohli by ste možno nejakým spôsobom apelovať na Maltu, ako nasledujúcu predsedskú krajinu, aby prejavila európsku pohostinnosť z hľadiska podpory vzťahov medzi krajinami AKT a európskymi členskými štátmi. Máte eh, pred sebou veľmi ambiciozne ciele do konca tohto roka. Predpokladám, eh, ešte prídete nás informovať, čo sa vám podarilo dosiahnuť. Ak by sa vám podarilo dosiahnuť len polovicu z toho, čo ste dnes popísali, myslím, že už to by bolo veľkým eh, úspechom slovenského predsedníctva. Ďakujem. Ďakujeme pekne, Norbert. Myslím, že nikto ďalší sa nehlási o slovo. Ja by som ešte chcela zdôrazniť jednu vec, e, to, čo povedal Norbert. Toto, otázka humanitárneho, humanitárneho príjmania v Európskej únii. Hovorilo sa o tom, že nie je dostatok prostriedkov e, na humanitárnu pomoc a že je treba, aby aj to príjmanie e, humanitárnej pomoci e, bolo riadne preverované a taktiež je možné potom mobilizovať aj iné rozpočty, aby sme pomohli v tejto oblasti. V tejto oblasti. Určite vaše predsedníctvo by malo mať informácie o tom, ako sa veci zlepšujú, aj teda môžete byť informovaní zo strany mimovládnych organizácií. My tu nechcem vyňovať krajiny, ktoré príjmajú utečencov, ako napríklad Grécko alebo Taliansko, ale, ale tí eh, utečenci mali byť príjmaní riadnym spôsobom. Aj na Malte, to sú krajiny, ktoré sú samozrejme v prvej línii príjmania utečencov. Takže prosím, pán štátny tajomník. Ďakujem, Linda. Ďakujeme všetkým za vaše komentáre, pretože podporujete naše predsednícke priority. Som rád, že sa na mnohých veciach zhodneme. Ako ste povedali, pán Neuser, pokiaľ by sa nám čo len polovicu podarilo dosiahnuť, tak už by to bol veľký úspech. Súhlasím. A preto som na začiatku zdôraznil, že je treba nadviazať na to, čo robili e, pred nami Holandiania a taktiež zabezpečiť pokračovanie aj za malského predsedníctva a ešte aj potom neskôr. Takže čo sa týka vašich otázok a pripomínok, tak tu môžem povedať pár vecí, na ktorých sa určite zhodneme. Áno, zhodneme sa na tom, že je treba zabezpečiť kontinuitu v oblasti humanitárnej pomoci, je treba zabezpečiť lepšiu koordináciu a zapojenie všetkých dôležitých eh, zúčastnených strán, aby naša pomoc bola účinnejšia a taktiež vyhodnotenie a implementácia záväzkov, ku ktorým sme sa zaviazali na Svetovom humanitárnom e, samite, ale taktiež tu máme záväzky vplyvujúce z cieľodržateľného rozvoja a z agendy 2020. Takže toto sú tie hlavné veci, na ktorých sa určite zhodneme. Čo týka toho financovania, Linda, o čom ste hovorili, všetci viete, že zo súčasnej situácie sú tu veľmi veľké potreby humanitárnej pomoci a napriek tomu, že by sme e, navýšili naše prísilky, stále nemôžeme plne reagovať na tieto situácie. A taktiež tie čísla, ktoré som spomenul vo svojom úvode, ukazujú, že medzinárodné spoločenstvo tu stojí z oči v oči obrovskej humanitárnej kríze a Európska únia taktiež čeli obrovským výzvam. Sú to veľmi ťažké časy a potrebujeme dobre zacielený a účinný európsky rozpočet. To je zásadné. Musíme zaručiť, že každé jedno euro sa vynaloží účinným spôsobom, že všetko sa to e, vynaloží na tie riadne kroky, že to bude obrať dobrým smerom a ďalej tu máme teda e, humanitárnu pomoc. Jej financovanie by malo byť účinné a flexibilné toto je jedna z hlavných e, vecí, ktoré vyplývajú zo Svetého humanitárneho samitu. Takže my by sme radi nadviazali na túto skvelú prácu, ktorá začala za predchádzajúcich predsedníctiev. Čo sa týka Svetového humanitárneho samitu a nadväzné kroky po tomto samite, tak áno, pred samitom boli veľmi komplikované prípravy, pretože rôzne zúčastnené strany mali rôzne očakávania ale bola tam aj dosť hojná účasť zo strany medzinárodného spoločenstva, zo strany vlád, zo súkromného sektora, mimo vládnych organizácií a myslím si, že to pritiahlo pozornosť na oblasť humanitárnej pomoci. Ešte stále musíme toho urobiť dosť, musíme e, zaručiť, že sa budú rešpektovať princípy medzinárodného humanitárneho práva aj pri riešení konfliktov. Myslím si, že predovšetkým politicky musíme byť aktívni pri prevencii a riešení konfliktov. Takže my potom vyhodnotíme kroky, ktoré sme urobili za našho predsedníctva, vyhodnotíme implementáciu a zistíme, ako najlepšie monitorovať implementáciu. Taktiež je tu monitorovací mechanizmus tej dohody, ktorá vyplýva z humanitárneho samitu. Taktiež ste hovorili o prepojení eh, humanitárnej pomoci a rozvojovej spolupráce. Toto pre mňa osobne je tá najzaujímavejšia časť našich priorít, pretože môžem povedať, že eh, v priemere eh, sú ľudia vyháňaní zo svojich domovov na 70 rokov a 70 rokov predsa nemôžete sa spoliehať na humanitárnu pomoc. Chcete sa vrátiť do svojho normálneho života a preto je zásadné pre vás byť e, súčasťou spoločnosti a žiť svoj život dôstojným spôsobom. Takže toto je ten najväčší dôvod, prečo by sme sa mali snažiť skombinovať tieto dve oblasti. Môžeme koordinovať naše úsilie koherentnejším, účinnejším spôsobom. Niekedy samozrejme to ide ruka v ruka aj s politickými krokmi, ale aj treba dodržiavať humanitárne princípy. Takže v tom, s týmto súhlasím. Ďalej, čo sa týka humanitárnej pomoci a európskej zhody ohľadom humanitárnej pomoci, už tá zhoda je rovnako relevantná, ako bola v roku 2007 a toto zaznelo aj na Svetovom humanitárnom samite pretože my chceme pokročiť v súvislosti s našimi záväzkami a spoločne s našimi partnermi v rámci tria predsedníctiev budeme pracovať aj na tejto problematike, budeme sa snažiť implementovať akčný plán. Budeme sústredovať na tie najdôležitejšie aspekty. Potrebujeme, aby náš prístup vychádzal z skutočných potrieb. Musíme zaručiť účinné Eh, kroky aj v humanitárnej oblasti. Teraz odpoviem pani Záborskej. Hovorili ste o správe dvora auditorov. My túto správu vítame, určite na ňu zareagujeme, predovšetkým v eh, pracovnej skupine KOHAFA. A určite chceme, aby to bolo súčasťou aj záverov rady priebehu nášho predsedníctva. Ďakujem za vaše otázky. Prepáčte, že som neodpovedal po slovensky. Čo ešte ďalej? koordinácia financovania, o tom som hovoril, vzdelávanie, financovanie vzdelávania. Áno, takže viacerí ste hovorili o vzdelávaní a s tým súvisiacej ochrane humanitárnych pracovníkov. Čo sa týka vzdelávania, tak to môžem dodať toľko, že to nie na len o to, že chceme vzdelávať ľudí, to je samozrejme to najdôležitejšie. Máme tu školy a vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú, sú zároveň aj takým bezpečným prístavom pre mladých ľudí a pre deti. To znamená, že pokiaľ vieme, že napríklad Eh, ozbrojené skupiny môžu verbovať mladých chlapcov alebo zneužívať deti na detskú prácu od, v podstate od ranného detstva. A mladé dievčatá sú niekedy sexuálne zneužívané, unášané. Toto sa deje práve vtedy, keď nechodia do škôl a keď nie sú súčasťou spoločenstva a nie sú nikde vzdelávané. Takže treba povedať, že treba samozrejme rešpektovať princípy humanitárneho práva. A tu sú školy a vzdelávacie inštitúcie bezpečným prístavom, ktorý by nemal byť, e, na ktorý by sa nemalo otočiť. Čo sa týka bezpečnosti humanitárnych pracovníkov? V krízových oblastiach, ktorí pracujú priamo v teréne, myslím, že Základom je dodržiavať medzinárodné humanitárne právo. V tomto smere teda sa môžeme snažiť posilniť dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva a tragédie e, podobné tej, ktoré som spomenul, keď prišla o život naša humanitárna pracovníčka v Južnom Sudáne, e, sa vďaka tomu nebudú stávať. Je nepriateľné, aby sa to bralo ako niečo normálne, ako um, bežná prax, že sa systematicky porušuje medzinárodné humanitárne právo, má to za následok straty na životoch aj humanitárnych pracovníkov. Toto sa musí teda okamžite zastaviť aj preto, preto chceme upriamiť pozornosť na túto tému. How to involve all actors, um, Ako už je zapojiť tých aktérov, ktorí sa zúčastnili samitu v Istambule. Nede tu len o postoj Európskej únie, ale globálny postoj všetkých subjektov. To, čo sa prejednávalo na samite v Istambule, tiež záväzky, ktoré boli stanovené. Spomenuli ste tiež Rusko. V priebehu slovenského predsedníctva budeme v úzkom kontakte s našimi partnermi, susedmi aj s Ruskom v kontexte OSN v New Yorku aj v Ženeve Tešíme sa preto, a na to som trochu um, môžem sa vyjadriť na úvod, e, tiež v rámci konferencie o migrácii, ktorá sa chystá e, tiež Európska únia ako globálny humanitárny subjekt e, bude musieť zahrnúť do hry aj všetky ostatné krajiny. Musíme zapojiť do tohto úsilia všetkých Chýba totiž financovanie napokon peňazí, zrejme nebude nikdy dosť na to, aby sme uspokojili všetky humanitárne potreby a preto musíme zapojiť do tohto úsilia všetkých. Sme totiž všetci spolu na jednej lodi v riešení humanitárnej krízy. How to keep the people in the region. Uh... Ako ponechať, e, udržať ľudí v regióne, odkiaľ pochádzajú. To som už spomenula aj na úvod. Aj toto je dôležité. Ja som to tiež videl priamo v Libanone, e, keď sme viedli rokovania s vládnymi predstaviteľmi, s miestnymi pracovníkmi. Majú pocit, že Európska únia a celé medzinárodné spoločenstvo aj OSN nechápu celkom kontext libanonských občanov a tiež, e, čo to presne znamená, keď tretina obyvateľstva sú utečenci v krajine. Preto rozhodne podporujem takéto miestne zapojenie miestnych aktérov, miestnych e, orgánov a tiež využitie miestnej infraštruktúry, ekonomiky. Je to dôležité, pretože vďaka tomu sa spoločnosť e, cíti súčasťou tohto procesu. Libanonskí partneri boli tiež veľmi skeptickí eh, voči pomoci, ktorá sa poskytuje len utečencom, pričom mnoho obyvateľov, tradičných obyvateľov Libanonu je tiež vystavených chudobe, je tiež vnútorne presídlených, nemajú prácu a tak ďalej. Teda eh, libanonská vláda by veľmi ocenila, predpokladám, že aj ostatné vlády sa k tomu stávajú podobne, aby pri poskytovaní pomoci sa pamätalo aj na miestne obyvateľstvo. Myslím, že som sa týmto vyjadril k všetkým otázkam a poznámkam. A ak by som náhodou na niečo bol pozabudol, veľmi rád eh, odpoviem pri nejakej inej príležitosti. Eh, je to so mnou aj celý môj tím, ktorý eh, so mnou bude spolupracovať pri priebehu celého predsedníctva. Občas sa ukážeme, opäť aj osobne, čo sa týka informovania parlamentu, celkom iste To vnímame tiež ako dôležité aj my. V Európskej únii sme totiž na jednej lodi. Parlament, komisia aj rada v podstate e, majú tie isté ciele a mali by sme sa preto snažiť všetci o konsenzus, o čo viac informácií si dokážeme medzi sebou podeliť, o to lepšie e, dokážeme e, reagovať a zvyšiť efektívnosť našej pomoci. Ďakujem pekne, pán minister. Nevidím, že by sa niekto hlásil, ohradzoval, že ste na jeho otázku zabudli. Teda predpokladám, že ste sa naozaj vyrili k všetkému. Ešte pripomínam kolegom, že o 17. dne je naplánovaná spoločná výmena názorov s výborom AFED o e, výzvach núteného presídľovania. Tam budeme mať priestor diskutovať e, tiež e, o mimoriadnom zasadnutí OSN v tomto kontexte, teda dnes o 17. hodine, nie v tejto miestnosti, ale v sále 2Q2. Bude to dôležité pre našu prácu v procese vypracovania spoločnej správy s výborom AFET práve na túto tému. Eh, pán štátny tajomník, tešíme sa na spoluprácu s vami. Dúfame, že v priebehu leta nedôjde k nejakým väčším humanitárnym krízam novým. Dúfame, že budeme mať kľudné leto Máme za sebou niekoľko rokov e, dosť um, hrozných udalostí e, v priebehu leta. Dúfame, že tentokrát to nebude tomu tak. Ešte raz ďakujeme, že ste prišli, vážny pán štátny tajomník.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 Um, colleagues, we now move to item 17. Prejdeme teraz k bodu 17, kolegovia. A síce budeme prejednávať e, dohodu o hospodárskej e, spolupráci medzi e, spoločenstvom Východnej Afriky. Prosím, láskava, opustite sálu v tichosti. Máme teraz totiž na programe veľmi dôležitý bod dohody o hospodárskom partnerstve medzi partnerskými štátmi Východu Afrického spoločenstva a EÚ. Parlament bude musieť e, prejaviť súhlas s touto dohodou a je to veľmi dôležitá dohoda. Ide o 5 krajín, ktorých sa to týka v tejto partnerskej dohode a síce Burundi, e, Kenia, e, Ruanda, Tanzánia, Uganda. Pán Preda má úplnú pravdu, je tu príliš veľký hluk. Prosím, láskavo sa utíšte Inak e, vás budem musieť e, menom osloviť, e, a to platí aj pre sekretariát, prosím, tak aby pán Preda mohol v kľude približiť svoje stanovisko. Nech sa páči, pán Preda, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Pani predsedníčka, ďakujem všetkým kolegom, ktorí sú tu teraz s nami dnes prítomní. A Následne by som chcel povedať, že stanovisko, ktoré ste obdržali a ktoré sa nachádza vo vašich spisoch, ide o stanovisko, ktoré pochádza z dielne výboru pre medzinárodný obchod, bolo vypracované na základe hlavných diskusných línií, ktoré počas diskusie 20. júna tohto roku a z tohto dôvodu nebudem opätovne opakovať všetky tie body, o ktorých sme už diskutovali 20. júna. Budem sa snažiť obmedziť len na prezentáciu mojich záverov. Potom, ako som prehodnotil text o ekonomickom partnerstve s EÚ a spoločenstvom východnej Afriky. Vo všeobecnosti si myslím, že toto APE, čiže um, dohoda o ekonomickom partnerstve by mohlo byť hybnou pákou pre rast a ako aj pre inkluzívny, či už, teda, či už inkluzívny rast alebo pre rozvoj v regióne. Pokiaľ ide o obchodné aspekty tejto dohody, tak keďže sa to opiera o asymetrický prístup na trhu a keďže umožňuje e, partnerom Európskej únie vylúčiť citlivé sektory z tejto liberalizácie, myslím si, že táto dohoda ponecháva e, manevrovací priestor pre zúčastnené strany. Aby sme zdôrazňovali tento aspekt, ako sme to už spomenuli aj počas tej diskusie, že je veľmi dôležitý, chcem ďalej pripomenúť, že ide o prechodné obdobie až 25 rokov pre niektoré kategórie produktov. E, takisto chcem povedať o výnimke otvorenia trhov a takisto o záruke pre e, potravinovú bezpečnosť a pre novovytvárajúce sa odvetvia, ako aj o možnosť opätovného zavedenia sa o zdanenia alebo vývozných daní. Toto všetko, myslím si, že nám otvára perspektívu, ktorá sa bude opierať o rozvoj, čiže o tú našu perspektívu, ktorá nám leží na srdci na pôde nášho výboru. Pokiaľ ide o pravidla pôvodu, zlepšeného pôvodu, nám umožňa stimulovať e, takisto aj regionálnu integráciu. To je to, čo je ten naj, najhlavnejší cieľ. Najdôležitejší cieľ EÚ vzhľadom na naše dohody o ekonomickom partnerstve. Keďže tiež musím spomenúť, eh, že tu nie je eh, výslovná zmienka o trvalodržateľnom rozvoji a o inklúzii. Toto všetko by sme mali prehodnotiť po 5 rokoch, potom ako dohoda vstúpi do platnosti vďaka klauzula, ktorá je tam toho súčasťou, pokiaľ ide o osoby, ktoré budú poverené dohľadom nad implementáciou o tomto ekonomickom partnerstve, by mali tiež dohľadať na dopady e, tejto dohody na trvalo držateľný rozvoj. Pokiaľ ide o e, tú rozvojovú optiku a ten pohľad, e, zo strany rozvoja, myslím si, že zohľadnené rozvoja, ktoré sa nachádza aj v dodatku. Toto sú všetko pozitívne aspekty, ktoré musíme vyzdvihnúť a uvítať, pretože to naozaj zohľadňuje všetky potreby našich partnerov a takisto aj stanovuje a podporuje naše ciele. A tak, ako aj to platí aj pre ostatné dohody o ekonomickom partnerstve, otázky financovania v prospech rozvoja bude kľúčovou otázkou. Bolo by potrebné, aby sme aj my prevzali na seba našu zodpovednosť a dohliadali na to, aby implementácia týchto dohôd eh, bola za, mm, išla v ruka v ruke so zabezpečením eh, finančných zdrojov, hlavne pokiaľ ide o miestny rozvoj. Pokiaľ ide o pilier, ktorý sa týka ľudských práv a takisto aj z právneho správania veci verejných. Myslím si, že to je veľmi dôležité spomenúť, že je tu výslovná zmienka o správnej správe veci verejných, ktoré sa dostala do samotného textu. Aj keď by sme boli chceli oveľa väčší dopad a pre, mať alebo lepšie prepojenie medzi touto dohodou a dodržiavaním ľudských práv, e, musíme uvítať aspoň to, čo sa podarilo dosiahnuť vzhľadom na dohodu z Kotonu. Je potrebné v rámci tejto dohody zabezpečiť to, že zúčastnené strany tu majú aj možnosť uplatnenia tzv. asociačnej do, uh, klauzuly. Toto je príležitosť, ako posilniť otázku ľudských práv a takisto aj revidovať v prípade potreby tieto dohody. Tiež si myslím, že by sme mali prevziť na seba našu zodpovednosť a žiadať o posilnenie klauzuly o ľudských práv v rámci systému po kotonu. Hm, myslím, že všetci súhlasíme s tým, že budeme hlasovať o správe pána Neuzera po lete. Ešte pár slov k mechanizmu dohľadu nad dodržiavaním tejto dohody. Už sme to v júni spomenuli. Nemáme žiaden parlamentný výbor, ktorý by sa tomu venoval, ale máme zmiešaný výbor, ktorý je pod podvýborom pre ľudské práva. Je potrebné zabezpečiť to, že po implementácii dohody by sme mali kontrolný mechanizmus, ktorý by bol silný a ktorý by bol zavedený konkrétnym spôsobom do praxe chcem tiež e, uvítať e, prístup pani Malstrom, ktorá sa, e, ktorá sa zaviazala k pomoci. Minulý poslala tento svoj postoj v liste pánovi predsedovi výboru INTA. Dúfajme, že teda ten, táto dohoda o ekonomickom partnerstve je len začiatkom a všetko závisí takisto aj od jej implementácie potom e, budeme hodnotiť, až keď to ovocie z toho stromu spadne a keď ho ochutnáme, aké to bude. Je potrebné však byť ostražité, toto je základná vec. Počas implementácie tejto dohody nestratiť túto ostražitosť. Ak mi to dovolíte, na výbore by sme sa mali zamyslieť nad tým, že či podpis tejto dohody o ekonomickom partnerstve sa bude tak ako je to už stanovené, odohrávať v auguste, alebo či to bude odložené, to by som chcel vedieť. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, to je veľmi jasné eh, vyjadrenie, aj správa je veľmi jasne sformulovaná, aj odporúčania. Prvým rečníkom je pán Norbert Neuser. Ďakujem pekne, Linda. Ďakujem aj e, Kristianovi e, za jeho stanovisko. V podstate môžem podporiť len to, čo sa už spomenulo naposledy. A síce, e, že príslušné krajiny Burundi, Ruanda, Tanzania, Kenia, Uganda hospodársky sú relatívne dobre zintegrované a preto je dôležité snažiť sa o spoločnú ponuku znižovania solných cadzieb z nášho pohľadu je nedostatkom, že e, v otázkach ľudských práv a sociálnych e, či ekologických štandardov e, sa dohoda nejako nevyjadruje, len nepriamo sa spomína dohoda z Kotonu. Odhliadnúc od dôležitých politických súvislostí, síce všetko ostatné, čo sa týka politického vývoja, musia sa do dohody zapracovať eh, aj otázky ľudských práv, sociálnych eh, aspektov ochrany životného prostredia, eh, aby to bolo jasné aj pre rámec po uplynutí platnosti dohody z Kotonu. Chceme to mať podchytené, aby sme predišli nepriaznemu vývoju afrických krajín v tomto regióne. Preto považujeme za pozitívne, že vzniklo poradné grémium poradný výbor teda má vzniknúť. Tiež bude rozhodujúce zapojenie občianskej spoločnosti do tohto procesu monitorovania, najmä vzhľadom na mimoriadnu situáciu v Burundi, aby sme e, tomu venovali pozornosť e, aj v kontexte dialogu o ľudských právach. Včera večer došlo k zmene situácie. Od včera totiž máme k dispozícii štúdiu, ktorá vznikla na zadanie Európskeho parlamentu e, z Cambridgeskej univerzity. A z tejto štúdie vyplýva, že táto dohoda, teda respektíve dohody o hospodárskej spolupráci, ktoré sa otvárajú s týmito krajinami, nespadajú do mechanizmu dohody z Kotonu a nemôžu sa zapracovať do platného rámca. Teda expertné stanovisko hovorí, že dohody, ktoré máme so západo eh, africkými krajinami, s africkými krajinami, taktiež s Cariforom, sa v súvislosti s klauzulou o ľudských právach môžu považovať za vhodné, ale v prípade Západnej Afriky komisia zvolila iné znenie, nevieme z akých dôvodov a kvôli tomu sa domnievame, že ešte bude potrebné rokovať. Viem totiž, že v našej skupine sú dosť veľké výhrady, keď sa e, nepodarí dostatočne e, objasniť otázku ľudských práv. Teda situácia, ktorá súvisí s porušovaním ľudských práv a s e, ďalšími krokmi. E, tu je situácia iná než v e, južnej časti Afriky, západnej časti Afriky a v Kariforu. Preto by sa to ešte malo s komisiou doľadiť. Podľa mňa komisia nám musí vysvetliť, prečo v prípade západných krajín sa to postupuje inak, než no, v prípade afrických krajín sa postupuje inak, než v prípade ostatných afrických krajín. Preto budeme musieť aj hlasovanie trochu posunúť a odložiť, až kým nám komisia e, tieto veci patrične vysvetlí. Ďakujem. Um, thank you very much. Does any other colleague... Oh, sorry, Maria Hojbuk. Ďakujem. Ešte niekto ďalší? Maria? Ďakujem, Linda, za slovo. No už nie je to prvá partnerská dohoda, o ktorej tu diskutujeme a myslím si, že je vo všeobecnosti známe, že my zelení sme proti takýmto veciam kriticky naladení a čo týka východoafrických krajín, tak tam v podstate je 5 krajín, 4 z nich sú najmenej rozvinuté krajiny a potom Kenia má trochu vyššiu príjmovú úroveň. No a v nedelu nastala taká situácia, že Tanzania sa rozhodla, že nepodpíše EPA s Európskou úniou, odôvodnili to Brexitom. A to ešte negatívnejšie ovplyvní situáciu v regióne. Kenia tá je v podstate odkázaná na túto partnerskú dohodu, pretože v opačnom prípade stratí prístup e, na náš trh. V prípade tých ostatných štyroch krajín to neplatí, pretože to sú najmenej rozvinuté krajiny. A preto si myslím, že toto nepomáha, že v podstate tieto e, krajiny sú súčasťou jednej dohody a zároveň majú rozličnú úroveň rozvinutosti. No a vo všeobecnosti je to tak, že tieto EPA nepodporujú diverzifikáciu v Európskej únii. Od Európskej únie sa e, exportujú väčšinou potraviny, zelenina, zeleninové výrobky. To je asi 60 dovozu. Potom sú to ešte rezané kvety. Ale toto sú veľmi chudobné regióny, o ktorých tu hovoríme. A oni sa potom budú sústredovať viac na to, aby pestovali na vývoz, než pre vlastné obyvateľstvo. A preto, aby si vybudovali e, vlastné hospodárstvo. Miesto toho sa tu podporuje iba produkcia surovín určená pre Európu. Takže to si myslím, že nie je dobré. Ďalej, čo sa týka prístupu na trh, tak tam sú problém napríklad s hygienickými štandardami, Ďalej určenie pôvodu, tam máme veľmi vysoké štandardy, takže je problém pri spracovaných e, potravinách určených pre európsky trh. Takže myslím si skutočne, že by sme mali podporovať miestne trhy a nie tam budovať niečo, kde nevieme ani, či oni už sú na to pripravení. Ďalšia vec, o tej som už som dnes raz hovorila pri vypočutí, To sú tie straty na daniach. Pán Per z komisie dnes ráno povedal, že je treba vybrať viac peňazí a lepšie ich vynaložiť, ale to znamená na tej jednej strane. Vybrať viac peňazí, samozrejme, tam je aj daň z vývozu a tam sme prísnejší, než to od nás požaduje VTO, pretože podľa pravidel VTO môžu byť vyberané takéto dane. No a my tu hovoríme, áno, dobre, tu ide o obojstranné, v podstate odstraňovanie takýchto princípov. No a myslím si, že tu tlačiť na, takú, na takúto zmenu, že toto je, je na úkor týchto krajín, o ktorých tu hovoríme. A myslím si, že by sme týmto krajinám mali ponechať toto právo si vybrať tieto prostriedky, ktoré potom pomôžu ich národnému rozpočtu. Čo sa týka toho, čo podal Norbert Neuser, súhlasím. Ehm, doplnila by som k tomu ešte otázku udržateľnosti, pracovné štandardy, životného prostredia. To tam nie je dostatočne ošetrené. A ustanovenia v súvislosti so zmierčím konaním – zmierovacím konaním. Tam to nie je dostatočné. Ide tam o dodrženie štandardov, či už environmentálnych alebo Svetovej eh, organizácie práce. Takže ja si myslím, že netreba takú silnú liberalizáciu. Najprv by sme mali dať možnosť týmto krajinám sa rozvinúť v rámci svojich regiónov, v rámci Afriky, predtým, než ich začneme staviať na úroveň Európy. Ďakujem. Chcem pripomenúť kolegom, že tu máme prezentáciu o tretej vo výbore INTE ohľadom týchto dohôd EPA a ustanovení v nich súvisiacich s ľudskými právami. Chcel by som povedať pánu Predovi predovšetkým. Opäť za komisie, čo hovorí na tú vec s Tanzániou, pretože sme sa dozvedeli, že Tanzánia už nechce podpísať EPA kvôli Brexitu. A ma zaujímalo, čo na to hovorí komisia, ako sa k tomu postavia, že Tanzánia to možno nepodpíše. Ďalej, pán Neuser sa pýtal na jednu vec. My máme zajtra lehotu na pozmenujúce návrhy. A chcem povedať, že nás čas až tak netlačí, pretože výbor INTE INTA nemá pre túto správu žiadnu lehotu, takže možno by sme kolegom ešte mohli dať dodatočný čas, aby sa dozvedeli nejaké ďalšie informácie aj ohľadom toho, čo sa deje v Tanzánii. Môžeme sa tým zamyslieť, nie? Pretože momentálne zajtra o jednej hodine alebo na obed je lehota na pozmeňujúce návrhy a budeme hlasovať, ale zatiaľ sme nedostali formálnu žiadosť rady o súhlas. A pokiaľ bude problém s Tanzianou, tak ho možno nedostaneme. Takže teraz sa obraciam na komisiu a potom uvidíme, či sa k tomu radšej nevráti ešte po lete, že budeme mať viac informácií. Neviem, čo si myslíte vy, komisia? Prepašte, pán Vál z generálneho riaditeľstva pre obchod. Áno, ja sa zaoberám e, teda dohodami hospodárskeho partnerstva. Ďakujem pánu poslancovi Predovi za odvedenú prácu na tejto problematike a aj za jeho občasnú kritiku, ktorú smeroval teda na tieto, e, smerom k týmto dohodám o hospodárskom partnerstve. Chcem povedať jednu vec, ktorú už ste povedali vy, pani predsednička, nedávne potvrdenie zo strany Tanzánii, že budú potrebovať viac času na to, aby podpísali túto dohodu o hospodárskom partnerstve. Myslím si, že je treba byť opatrný pri voľbe slov. Nedá sa povedať, že sa rozhodli, že to nepodpíšu, alebo aspoň tak nám to nepovedali, alebo nepovedali to ani svojim partnerom v regióne. Takže z akého dôvodu toto podpísanie dohody bolo e, posunuté, tak to nie je úplne jasné. už, prišli sme neskoro, prepačte. Mali sme tu stretnutie s veľvyslancami e, krajín východafri- tohto východoafrického regiónu. Oni nám povedali všetci, že čo týka toho podpísania dohody a to, že to je oneskorené, tak nám povedali veľvyslanci Kenie, Ugandy a podobne, že je to skôr taká, taký malý problém, že je to otázka času, kedy sa dohodnú, kým to všetci rovnako, rovnakú dobu na rovnakom mieste budú môcť podpísať. No a aj komisia vždy podporovala vlastný, vlastné smerovanie týchto krajín, aby svojim tempom sa dopracovali k záverom. No a nemali sme nikdy dojem, že by skutočne tomuto podpísaniu dohody bránili nejaké veľké problémy, až vôbec nie Brexit. Takže naďalej pracujeme na takých podmienkach, okolnostiach, aby bolo možné podpísať tieto dohody aj ratifikácia všetkým piatimi krajinami. Ako už tu zaznelo, toto je veľmi integrovaný región, pravdepodobne najintegrovanejší v Afrike. Oni chcú postupovať spoločne, chcú splniť e, aj svoje vlastné ciele regionálnej integrácie, rovnako ako my, aj ich veľmi zaujíma potom monitorovanie účinkov. A v tomto zmysle napríklad pani komisárka Malmström hovorila o tom, že je treba potom až teda uvedieme do, do platnosti, monitorovať jej e, vplyv a implementáciu. Potrebujeme teda inštitucionálnu štruktúru, na ktorú sa môžeme spolahnúť na úrovni administratívy, vyšších úradníkov, ale aj občanskej spoločnosti. Budeme mať teda poradný výbor. A pokiaľ by som mohla ešte chvíľu hovoriť, tak by som nehovorila o otázke eh, profesora Bartoša, o ktorej budeme diskutovať zajtra, pokiaľ som to správne pochopil. Určite tam bude priestor na diskusiu, ale môžete sa vyjadriť k jednej otázke a síce, prečo tieto doložky sú v rôznych dohodách naformulované rôzne. Z jednoduchého dôvodu, že sa rokovalo s rôznymi partnermi ktorí mali rôzne nároky. No a ale v akom duchu sú naformulované tieto ustanovenia, tak v podstate v rovnakom v duchu dohody z Kotonu, ktorý sa ťahne všetkými týmito partnerskými dohodami. No ale samozrejme zajtra už budú na tam kvalifikovanejší, aby o tom diskutovali. Ešte iba minútku by som sa vyjadril k určitým aspektom, o ktorým sme sa dostatočne asi nevyjadrili v minulosti. Tá predstava, že dohody hospodárskeho o hospodárskom partnerstve znižia mieru diverzifikácie vývozu z východnej Afriky, si myslíme, že toto je milné. Myslím si, že bude tam naopak viac príležitostí spracovávať výrobky a potom ich bez cieľ vyvážať do Európy. No čo týka straty alebo strat na daňových príjmoch, tak e, pani predsednička, my sme si da, zadali urobiť vlastnú analýzu a že bude mať hotovú, tak vám ju hneď pošleme. A tam sa už, už ukazuje, že liberalizačné úsilia v tomto regióne sú menšie než v regiónoch Afriky a preto, že e, je tam e, taktiež na druhej strane aj dovoz. Takže skutočne mm, tam nejaký dopad na danej nulový. Takže povedzme, že tu hovoríme možno nejakých 15% eh, za 15 rokov alebo 17% za 25 rokov. No a potom tento región bude v podstate po takomto raste schopný zvládať svoje problémy. A kolegyňa vám k tomu poskytne ešte aj všetky potrebné detaily dotočné. Ďakujem. Pani Kiribaldi z DG Devko, máte k tomu niečo dodať? Dobre. Popoludne, čo týka tej všeobecnej podpory, tak dohody EPA majú taktiež silný aspekt rozvoja. No a čo týka tých EPA e s východnou Afrikou, tak obe strany skutočne majú záujem spolupracovať, implementovať túto dohodu. No za Európsku úniu my sme sa zaviazali aj k využitiu finančných a nefinančných e, zdrojov. Máme tam EDF, ale možno nejaké ďalšie nástroje. Toto by pomohlo týmto krajinám zvládať rôzne výzvy aj v súvislosti s implementáciou EPA. Nejde tu len o to, že chceme navýšiť rozvojovú pomoc a Samozrejme sú potrebné legislatívne reformy, aj fiskálne reformy. Diskutujeme o tom s týmito piatimi vládami. Diskutujeme o implementačnom pláne pre dohody, e dohodu EPA. To sú také vnútroštátne plány, kde Diskutujeme o rôznych bodoch s vládami, vždy berieme ohľad na národnú situáciu, takže najprv sa e, vybuduje komunikácia ohľadom dohôd EPA a potom toto nám umožní lepšie komunikovať aj s ministerstvami obchodu a oddeleniami, ktoré sa zaoberajú aj inými iným vplyvom, iným dopadom EPA, nie len teraz ministerstvo financií. Na druhej strane treba určiť, aké opatrenia musia tieto krajiny zaviesť, ktoré sektory je treba podporiť, aký hodnotový reťazec tam chceme vytvoriť, podporiť, aby oni mohli maximalizovať svoj export do Európskej únie. Takže všetko toto na tom už začalo pracovať, začali sme konzultácie s vládami a hneď po tom, čo sa podpíše dohoda, tak chceme spustiť to iniciatívy. Máme tam prostriedky, ktoré sa zakladajú na regionálnych a národných indikatívnych programov, predovšetkým sa týkajú oblasti eh, polnohospodárstva, energetiky, dopravy, potom podpory obchodu. To sú také tie najproduktívnejšie oblasti, ktoré môžu pomôcť hospodárstvam týchto krajín, tak aby boli konkurencieschopnejšie. No a možno, to je z mojej strany všetko. Prepašte, už nám dochádza čas. E, do 5. musí byť hotový, máme ešte jeden bod na programe. Dobre, takže som na dispozícii pre ďalšie otázky. Pán Preda, vypočuli ste si kolegov aj komisiu. Jediné, čo môžete zmeniť, je v podstate buď podporiť alebo nepodporiť tieto dohody v vašom texte. Takže čo si myslíte o tom? Myslím, že teraz eh, by sme to mali oddeliť, presunúť na neskôr. Aj keď sú tu ľudia, ktorí by chceli to odmietnúť a tí už sú pripravení na e, odmietnutie, takže formálne by sme mali to podľa mňa oddialiť a počkáme upresnenia k tým bodom, ktoré boli spomenuté. Takže odpovedám áno na tú požiadavku oddialiť toto na neskôr upresnenú lahotu. Uvidíme kedy. Dúfam, že to nebude pred vianočnými prázdninami. Áno, máme. máte pravdu, ale zatiaľ rada nás formálne nepožiadala o súhlas. Takže nemôže predsa hlasovať dopredu a potom čakať, či nás požiadajú súhlas, alebo nie. Takže dobre, na konci augusta možno. Ten... Ide tam iba o to, či to bude áno alebo nie. Je to jednoduché. Takže vráťme sa k tomu na konci augusta tam si potom stanovíme ďalší dátum. Uvidíme, ako to bude s Tanzániou dovtedy. Ďakujem. Myslím si, že takýto postup sme stanovili dobre. Chcete tomu niečo dodať? Nie. Dobre, takže teraz bod 18. Je tam otázka Heidi Houtala ohľadom využitia prostriedkov určených na rozvoj. Nebudem čítať celú tú otázku. Požiadam Heidi, aby ju predstavila. Ďakujem pekne, Linda. Otázka sa týka nedávneho trendu, e, ktorý sme zaznamenali a síce, e, že je mnoho rôznych požiadaviek členských štátov EÚ a tiež e, vysoké predstaviteľky, možno aj niektorých časti DEVKO, presúvať prostriedky, ktoré boli jasne viazané na zmierňovanie chudoby a taktiež e, na ciele podpory rozvojovej politiky na tzv. bezpečnostné aspekty. A mňa znepokojuje, že to znamená aj poskytovanie infraštruktúry e, vojska partnerským krajinám a to všetko v situácii, keď e, je veľký nedostatok prostriedkov v snahe riešiť skutočné príčiny chudoby. Myslím teda, že je najvyšší čas e, dostať od komisie e, odpoveď o tom, ako to dokážu vysvetliť, vysvetliť tieto zmeny všetkým, ktorí sa zaviazali plniť aj naše ciele rozvoje politiky, vrátane financovania. Ďakujeme pekne. Teší nás, eh, že je tu Klaus Rudzožáze, ktorý je eh, zastupcom rediteľa DGDFko, aby nám eh, zodpovedal podľa vás veľmi zjednoduchú otázku, ktorá však celkom ešte má zložitú odpoveď. Nech sa páči. Ďakujem. Pokúsim sa odpovedať jednoducho na zložitú otázku. Je to totiž naozaj veľmi zložitá otázka. Aby som to trochu priblížil, myslím, že by sme si mohli pripomenúť, že my ako aktéry v oblasti rozvoja čoraz viac konáme a pôsobíme v dosť nestabilných prostrediach a okolnostiach konfliktu, zraniteľnosti a tak ďalej. A preto my ako prví si musíme uvedomiť, a to komisár povedal už viackrát, musíme zesiť minimálnu mieru stability situácie. Inak totiž nemôžeme ani umiestniť našu rozvojovú pomoc a preto je veľmi úzka súvislosť medzi týmito dvoma aspektami. A práve preto navrhujeme celý tento balík dokumentov, ktoré sme predložili konkrétne 7. júla, oznámenie rámca na podporu sektora bezpečnosti a príslušných reforiem a tiež pracovný dokument, ktorý s tým súvisí. A ďalší súbor e, návrhov sa týka úpravy e, nástroja stability, snahy zvyšovať stabilitu a mier, ako aj dopadová štúdia, ktorá s tým súvisí. Aj toto je pracovný dokument e, o hodnotení dopadov. Všetky tieto dokumenty, isté, že budete mať dispozíciu, len čo budú preložené do všetkých jazykov. Otázka, ktorú kladie pani Hautala, sa týka oprávniteľnosti týchto návrhov. Rámec reforiem sektora bezpečnosti dokazuje, čo je vôbec možné technologicky eh, splniť sektor bezpečnosti eh, Máme zhruba miliardu viazanú na sektor bezpečnosti a s tým súvisiace reformy. To sa týka reform e, v sektore spravodlivosti, súdnictva, rôznych krokov v právnej oblasti, ale tiež zaistenie toho, aby bezpečnostná situácia e, v danej krajine bola taká, aby e, mohol vôbec prebehnúť rozvoj. Reformy sektora bezpečnosti vždy boli a, a nadalej sa považujú e, za také, ktoré podliehajú DAC. Je už vypracovaný zoznam všetkých týchto e, možných e, bodov. Je to naozaj vysoko aktuálny dokument, ktorý sme vypracovali s spoločenskými štátmi. Čo sa týka konkrétnej úpravy nástroja stability a mieru, to do istej miery bude zahrňať aj zásah za istých mimoriadných okolností aj vojenskými silami. Máme tiež situácie, keď eh, iba vojenské zložky dokážu eh, plniť rozvojové ciele. To isté sa objavuje aj v humanitárnej eh, oblasti. Niekedy musíme využívať vojenské zariadenia na prepravu v doprave eh, humanitárnej pomoci. A to isté sa dá povedať aj eh, o zajistení bezpečnosti, aby vôbec mohol prebiehať rozvoj. Teda konkrétne ide o využívanie vojenských aktérov na eh, ciele rozvoja, nie na vojenské ciele. Teda cieľ znenie tohto nástroja je veľmi jasné. V každom prípade bude sa to využívať iba v mimoriadných situáciách, ak nebudú k dispozícii žiadni iní aktéry. Môže dôjsť k vážnemu ohrozeniu štátnych inštitúcií a tiež, ak sa všetci aktéry zhodnú na tom, že iba e, bezpečnostné opatrenia môžu zaistiť poskytovanie rozvoja a preto vynímame e, e, opakované výdavky na vojenské účely, tiež obstarávanie zbraní a streliva, ako aj akékoľvek školenia či tréning, ktoré by mali za následok eh, bojovné schopnosti ozbrojených zložiek. Teda chceme využívať eh, vojenské, ktoré eh, na ciele rozvoja. Vo februári to bolo odsúhlasené na OECD, mm, pričom sme mierne upravili definíciu ODA v kontexte mieru a bezpečnosti. My sme eh, boli v popredí týchto diskusí, pričom sa to obmedzuje len na využívanie vojenských aktérov na civilné eh, účely eh, silom plnenia rozvojových sílov alebo v prípade civilného dohľadu nad vojenskými zložkami, napríklad v prípade školenia vojenských zložiek, aby sa dodržiavali ľudské práva, aby sa predchádzalo rodovému násiliu. Toto je príklad, ktorý by sme mohli využiť a ten sa môže e, e, práve využiť na presunutie prostriedkov, ale nikdy nie na e, skutočné vojenské účely. Myslím, že všetci vieme, že tu sme na úplnej hranici konceptu OD, ale v každom prípade takáto je realita. A ak sa nám nepodarí využiť naše obecné zdroje na zaistenie bezpečnosti, nemôžeme zaistiť rozvoj krajiny. Preto je to čoraz viac v popredí. Máme čoraz zraniteľnejšie krajiny, čoraz viac konfliktných krajín. A preto sme to v takéto forme predložili. Prebehli intenzívne rokovania tiež za právnou službou o obmedzeniach, ktoré sa rovuje Lisabonská zmluva a tiež e, pravidlá, ktoré sa vzťahujú e, na rozpočet EÚ, aj keď mierne v pozmenenej podobe. A teraz e, je na rade legislatívny orgán, ktorý to musí odobriť. Skúšame zistiť, či parlament a rada to odobria. Predložili sme návrh, snažíme sa rozšíriť hranice do istej miery, posunúť ich. Nechceme ich však prekročiť, Nemáme v súčasnosti možnosť nikde v rozpočte EU podporovať e, vojenské konanie. Je tu jedna výnimka a síce africký mierový nástroj, kde častočne financujeme e, náklady na africké e, zložky prostredstvom Africkej únie, aby sme zaistili mier v Somálsku. A preto tento nástroj je trochu iným príkladom. V každom prípade financuje sa z EDF. Nemohlo by sa to financovať priamo z rozpočtu v aktuálnej právnej situácii. Teda sme tu úplne na hranici, ale domnievame sa, že ak nezakročíme, bude to na úkor plnenia našich rozvojových cieľov a preto právny základ je článok o rozvoju Lisabonskej zmluve a všetko, čo sa bude financovať e, z takýchto nástrojov budúcnosti, bude musieť mať za cieľ podporu rozvoja. Možno e, požiadate o oficiálnu reakciu komisára, ale to sa môže poskytnúť aj dodatočne. Pani Hautala sa ešte chce vrátiť k slovu. Ďakujem pekne. Myslím, že to znie rovnako nejasne, ako to bolo napísané a keď som čítala túto úpravu a nástroja na dosiahnutie mieru a stability, mám pocit, že sa musím náďalej venovať otázka, prečo členské štáty nevyužívajú už existujúce možnosti na financovanie týchto nových eh, vojenských eh, aktivít existuje program AFINE. A neoficiálny dokument 9 členských štátov z 15. apríla, ktorý je akýmsi orientačným dokumentom a kde sa má zaistiť, aby komisia a ESVČ plnili to, čo sme si vraj vypočuli. Teda chcem sa opýtať, či je to verejný dokument, či bol verejne prejednávaný. Myslím si totiž, že je veľmi nešťastné, že takéto veľké zásadné zmeny, ktoré podľa mňa prekračujú limity, uvidíte, že právna služba s tým nebude spokojná. Chcem sa opýtať, či tento dokument je k dispozícii, či si ho môžeme všetci prečítať aký tlak vyvíjajú členské štáty v tomto smere na DEVKO a ako to chcete financovať. 9 členských štátov sa vyjadrilo, že nebudú žiadne nové peniaze k dispozícii. Myslím, že to je jasná situácia, že 100 miliónov eur sa stiahne za nástrojov rozvojovej spolupráce. Myslíte si, že toto môžeme nejakým spôsobom odobriť? Klaus? Um, first of all, the, um, Uh, Tých 100 miliónov je eh, možnosť, skutočný návrh eh, je predmetom eh, analýzy. Budeme musieť nájsť zdroj financovania, aby sme to doplnili k nástroju stability. Inak totiž by sme museli urobiť presun v okruhu 4. V každom prípade vráti sa to na stôl parlamentu. Je tu však možnosť e, vyčleniť e, istú časť prostriedkov z CI, zhruba 100 miliónov z, z sumy 20 miliárd, to je ešte stále predsa len malá suma. Čo sa týka dokumentu deviatich členských štátov, tie by e, chceli zajsť ešte o niečo ďalej Neviem, či je to oficiálny dokument, je to neoficiálny dokument 9 členských krajín k dispozícii rade. Neviem celkom presne, eh, ako máme vnímať. Členské štáty by chceli zajsť ešte o niečo ďalej, pretože ich analýza je taká, že potreby, najmä v mnohých afrických krajinách, potreby bezpečnosti zložiek sú o mnoho väčšie Dalo by sa to samozrejme ešte prejednávať. V mnohých krajinách bezpečnostné zložky nie sú schopné zaručiť skutočnú bezpečnosť napríklad v Somálsku. Tam Somálska národná armáda ani zďaleka nie je schopná v súčasnosti obrániť krajinu proti Al-Shababu. Aj iné africké e, krajiny, iní, e, teda vojaci z iných afrických krajín e, bránia Somálsko. Somálska vlastná armáda to nedokáže. Aj toto je príklad jednej takéto problémovej situácie. Prečo členské štáty nechcú využívať iné existujúce mechanizmy? Aj je CVSP, aj Atena dokážu financovať len európske vojsko, nie e, vojska rozvojových krajín. A preto všetky tieto vojenské operácie, ako napríklad v Indickom oceáne, v Stredozemnom mori, vykonávajú európske vojenské zložby, zložky a nie e, vojenské zložky partnerských krajín. Teda je tu istá medzera v tom, čo máme k dispozícii ani touto malou úpravou nedokážeme túto medzeru zaplniť. Ja som si takmer istý, že v najbližších 3 či 4 rokoch e, a pred ďalšou úpravou MFF sa o tom bude zdlhavo diskutovať. E, členské štáty by e, to chceli dosiahnuť. Je to však politická diskusia. Zatiaľ sme len na, na samom začiatku. Aktuálne mechanizmy financovania neumožňujú to, čo tu navrhujeme týmto rozšírením nástroje na podporu stability a mieru. Ďakujem. Okay, well, we'll have a time to discuss this. Bude ešte priestor o tom podrobne diskutovať. E, počkáme si na návrh komisie. Myslím, že zrejme budeme musieť e, pozvať aj vysokú predstaviteľku. Tak či tak sa chystá prísť, tak sa jej opýtame aj na to, aby nám vysvetlila tento návrh. Ďakujeme pekne. Klausovi, ďakujeme aj Heidi eh, za jej otázku. A teraz veľmi rýchlo ešte bod 19, eh, bod rôzne. Niekto ma neinformoval, že by chcel niečo prejednať v rámci bodu rôzne, preto pani predsednička láskavo ďakuje tlmočníkom. Eh, zrejme sa s vami vidíme dnes naposledy pred letnou prestávkou. Ďakujeme pekne. Ďakujem aj kolegom. Ak sa nechystáte zúčastniť sa ďalšej spoločnej schôdze, Želám vám príjemné leto, oddychnite si po namáhavých eh, týždňoch a mesiacoch a uvidíme sa v septembri. Práve ma informovali, že a skôdza AFET má 10-minútové meškanie a je v sále 2Q2. Eh, Začni teda o 17.10.